Hello, everyone. Um, let me welcome... Uh... Pekné po obede. Dovolte mi privítať podpredsedu uh, komisie, pána Katajnena, na zasadnutí výboru ENVY. Ďakujeme, že ste odpovedali tak konzistentne na výmenu názorov Je nesmierne veľa tém, na ktorých pracujeme a na ktoré čakáme zo strany komisie a na ich e, zaslanie v podobe legislatívnej práce. Takže o všetkom, o čom e, budete hovoriť, je veľmi vysoko na zozname našich priorít. Ale vzhľadom na to, že sa koordinujete, aj v oblasti ostatných témach. Neviem, či neviem, budete hovoriť aj napríklad o, o dodatočných ochranných certifikátoch, ktoré by boli nesmierne dôležité v oblasti farmaceutického priemyslu. Viem, že to zameranie je predovšetkým na plastové materiály, chemikálie a obehové hospodárstvo. Takže bez zbytočných odkladov vám dám slovo na pár úvodných poznámok a budeme pokračovať výmenou názorov. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je veľmi príjemné mať e, takúto výmenu názorov. V úvodných poznámach, poznámkach sa zameriam na obehové hospodárstvo a veci s tým spojené, ale samozrejme e, zodpoviem aj otázky, ktoré sa týkajú rozšírených e, bezpečnostných certifikátov a samozrejme zodpoviem aj ostatné otázky. Ako iste viete, eh, implementujeme akčný plán obehového hospodárstva a 8 bolo naplnených doteraz eh, predchádzajúce balíčky, ktoré boli prijaté eh, v januári, poukazujú na pozitívne trendy, ktoré sme zaznamenali v európskom hospodárstve, ktoré sa stáva čoraz obehovejším a to na základe niektorých významných zložiek, ako napríklad stratégia pre plasty, monitorovací eh, rámec eh, ukazovateľov. V treťom rade je to sledovanie chemických látok a legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a kritických surovinov. Dovolte mi tým, že eh, začnem oblasťou plastov a stratégiou pre plastové materiály. Tu je jasný dôraz na inteligentné riešenia v hospodárskych odvetviach a e, tento cyklus je veľmi dôležité mať integrovaný priamo do e, výrobných procesov v Európe. Stratégia plastov e, sa deje podľa nasledovných línií. V prvom rade nám ide o zlepšenie kvality výrobkov, kvality a ich recyklovaní do roku 2030, kde vysoké percento by malo byť recyklovateľných, respektíve pochádzať z recyklovaných materiálov. To samozrejme znamená separovanie zberu, separovaný zber Odštartovali sme európsku kampaň, ktorá má napomôcť lepšej recyklácii plastov. E, v inými slovami, ak by som to zjednodušil, chceme vytvoriť jednotný trh e, pre recyklovanie plastových materiálov. V e, druhom bode, čo sa týka plastových odpadov, vrátane mikroplastov a plastových výrobkov určených na jednorázové použitie tie sa týkajú našich e, krokov. Tam kontrolujeme zámerne výrobu, respektíve e, vytváranie mikroplastových zložiek. E, po tretie, inovácie aj investície do hodnotového reťazca. Potrebujeme viacej výskumu a viacej inovácií, aby sme uzatvorili medzery v našom poznaní a preukázali správne riešenia. V roku 2018 komisia predloží stratégiu pre výskum a inovácie v oblasti plastových materiálov a e, v rámci Horizontu 2020 bude vyčlenených do e, ďalších dodatočných 100 miliónov eur na inovácie v oblasti plastových materiálov. V spolupráci s Európskou investičnou bankou sme vytvorili podporu, e, respektíve platformu na podporu obehového hospodárstva a chceme zlepšiť prístup takýchto projektov eh, k, bank, eh, k financovaniu zo strany bank. A samozrejme potom je tu zníženie znečistenia, ktoré pochádza z plastu a to na európskej ako aj globálnej úrovni. Eh, chceme mať hmatateľnú spoluprácu s tretimi krajinami, ktorí sa snažia vysporiadať s podobným problémom na základe viacstranných iniciatív. Stratégia je výsledkom veľmi úzkej spolupráce európskych inštitúcií, ale aj členských štátov, priemyselných odvetví a občianskej spoločnosti. Potom niekoľko e, slov sa týka príjmacích zariadení, aby sme zamedzili únik plastových materiálov do prostredia, komisia navrhla e, úpravu e, prístavných príjmacích zariadení s osobitým cieľom na zlepšenie morského prostredia aby sme zabezpečili, že plast bude E, príjmaný v osobitých zariadeniach na príjmy takýchto materiálov, namiesto toho, aby bol vyhadzovaný do oceánu. E, tento rámec pozostáva z desiatich kľúčových e, indikátorov, ktoré majú merať pokrok tak na národnej, ako aj európskej úrovni v procese transformácie. Monitorovanie kľúčových trendov a štruktúry je nevyhnutné na to, aby sme vedeli posúdiť, či boli prijaté potrebné opatrenia. A samozrejme chceme v tomto procese identifikovať aj príklady dobrej praxe a príjmať ďalšie opatrenia tam, kde je to potrebné. Monitorovací rámec nie je relevantný iba pre zákonodarcov, ale pre všetkých, či už sú to e, odvetvové podniky, e, ktoré nastavujú potrebné kroky. Samozrejme, v súlade s princípom subsidiarity e, potrebujeme také regionálne, miestne, ale aj národné opatrenia, aby sa podporil prechod na obehové hospodárstvo. Takisto by som chcel hovoriť o rozhraní medzi chemickými látkami a chemickými výrobkami a e, odpadom. Recyklácia sekundárnych súrovín je nesmierne dôležitá. E, preto e, v našom komunike, ktoré sa týkajú chemických výrobkov a odpadu, sme identifikovali štyri prekážky, ktoré zabraňujú využívaniu sekundárnych súrovín. Predovšetkým sú to nedostatočné informácie, o týchto produktoch. Potom je tu e, prítomnosť látok e, v recyklovateľných materiáloch, e, ktoré môžu spôsobovať obavy. A potom sú tu určité prekážky pri aplikovaní týchto kritérií, ako aj nejasnosti a nekonzistentnosť v ktorej sa tieto pravidlá aplikujú naprieč Európskou úniou. Cieľom je otvoriť e, profesionálnu odbornú diskusiu e, s Európskym parlamentom a radou, e, či tie možnosti, ktoré predkladáme, sú naozaj adekvátne. A potom tieto kroky budú dokončené do konca roku 2019 a navrhnuté ďalšie na základe konkrétnych dôkazov. A to sa pretaví potom do budúcich legislatívnych krokov zo strany komisie. Ešte jedna ďalšia aktivita, ktorá je súčasťou transformácie na obehové hospodárstvo, je prijatie ehm, pozmeňovacieho návrhu, respektíve novelizácie smernice o pitnej vode. Chceme, aby spotrebitelia mali prístup e, k čistej a e, nezávadnej e, vody. Napríklad chceme zvýšiť transparentnosť v návrhu, ktorý umožňuje spotrebiteľov poňať väčšiu dôveru. To samozrejme povedie k výrazným úsporám v spotrebe vody. Chceme zabezpečiť, aby aj zníženie spotreby vody umožnilo ušetriť e, e, domácnostiam 600 miliónov eur ročne, pričom očakávame, že sa zníži aj spotreba plastov. E, tieto návrhy sme už predložili, takže dovolte mi ešte povedať, čo ešte tento rok chceme urobiť. Snahy komisie na zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre Európu a jednotlivé štáty bude aj naďalej pokračovať. Tento rok plánujeme odštartovať e, produktovú e, politiku a rámec produktovej politike, ktorá umožní spotrebiteľom prijať informované rozhodnutia a samozrejme chceme zabrániť aj unikaniu plastového odpadu a odpadu e, do prostredia a morského prostredia a samozrejme e, príjmeme aj náhradné opatrenia, aby sme znížili e, mieru plastových výrobkov na jednorázové použitie. Snažili e, sme sa držať toho, čo kážeme a prijali sme aj internú komisnú stratégiu pre plastov, aby sme znížili použitie takýchto plastových flašiek a keď navštívite komisiu, už uvidíte konkrétne výsledky. E, takže e, berte to ako priateľskú, e, priateľské pozvanie, aby ste sa mohli pozrieť, ktorá z týchto inštitúcií je viac obehovejšou pri snahách o tieto aktivity. Ďakujem veľmi pekne. Máme prvé kolo žiadostí o slovo. Budú to jednotlivých frakcií a potom príde odsedníčka. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. To, čo ste povedali ako posledné, túto výzvu príjmame a súťaž medzi parlamentom a Európskou komisiou e, by sa mohla pretaviť e, aj do praktických krokov a praktickej práce. Čo sa týka obahového hospodárstva, nepovedal je to, že tie ciele a plány sú naozaj veľmi sympatické, ale je dôležité, aby sa mohli pretaviť aj do konkrétnych eh, krokov, konkrétnych a zdraviu, eh, za ktorú, to je oblasť, za ktorú ste rovnako zodpovední, eh, pretože teraz musíme ísť trochu viac a ďalej, pretože krokov a je to pomerne frustrujúca záležitosť, pretože hovoríte, že ku koncu roku budete analyzovať túto si a čo najrychlejšie predložili konkrétny návrh. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujeme veľmi pekne za túto možnosť e, položiť otázku k plánom obehového hospodárstva. Je to taká podmienka sine qua non, e, ktorá sa vzťahuje všetkým iniciatívam plánu obehového hospodárstva a to je ich vykonanie takým spôsobom, e, ktoré by zabezpečilo netoxické životné prostredie. Takže využijem túto príležitosť, kedy budeme môcť očakávať túto stratégiu a akým spôsobom komisia zabezpečí, že tieto iniciatívy obehového hospodárstva e, sa vysporiada s nekonzistentnosťami. A čo sa týka implementácie, e, k tomu patria aj spoločenské iniciatívy, ako je napríklad propagácia recykla a čo sa týka implementácie. Eh, k tomu patria aj spoločenské iniciatívy, ako je napríklad propagácia recykla, ako aj eh, recyklácie eh, sekundárnych surovinových materiálov. A samozrejme je tu aj záležitosť endokrinných disruptorov ste zodpovední za vyvinutie novej stratégie. Dovolte mi opýtať sa, aký je pokrok, e, ktorý sa dosiahol v tejto stratégii, kedy sa predloží táto nová stratégia. Ďakujem veľmi pekne, e, pán komisár Katajnen. Táto výzva je naozaj veľmi milá, e, ktorú musíme samozrejme prijať pred jedným rokom ju prijala aj predseda parlamentu a voda, e, ktorú tu pijeme, e, bola z Talianska, teraz je z Nemecka. To nerobí však žiadny rozdiel. Avšak, e, keď sa pozrieme na hory plastu, ktoré to spôsobuje, musíme si priznať vlastnú chybu a prijať túto výzvu. Naozaj môžeme v tomto ohľade urobiť veľmi veľa akčný plán obehového hospodárstva bol odštartovaný pred dvomi rokmi a myslíme si, že napredujeme správnym smerom. Balíček, ktorý odprezentovala minulý mesiac komisia v rámci stratégie, je to, aby sme dospeli k obehovému hospodárstvu, aj keď sme ešte ďaleko od našeho cieľa. Aby sme dospeli k obehom hospodárstvu, e, budeme potrebovať ekodizajn. To je základný predpoklad. E, to znamená dobrý materiálový dizajn. A potom je to samozrejme podpora verejnosti. To je nesmierne e, dôležité aby sme mohli propagovať obehové hospodárstvo a aj nákupy obehového, obehovej povahy. E, v členských štátoch prebiehajú niektoré projekty a myslím si, že komisia má príležitosť využiť tento pákový efekt aj na európskej úrovni. No a v treťom bode akčný plán. Ten tu sa treba spomenúť aj biomasu e, v rámci smerníc o obnoviteľných zdrojoch energie. Vidíme harmonizáciu medzi materiálivou politikou v energetickej oblasti má stále svoje nedostatky. Kaskádový, kaskádový princíp by sa mal vzťahovať aj na energetické suroviny. A samozrejme, spomenuli ste aj monitorovací rámec. Mali by sme mať e, prístupné určité opatrenia, inými slovami, kedy budeme vedieť, že to obehové hospodárstvo, ten cyklus naozaj prezentuje, predstavuje uzatvorený kruh. A základ dovozu plastových materiálov do Číny je aj pre nás príležitosťou investovať a inovovať. A je nesmierne dôležité, aby sa našli eh, aj dostupné finančné zdroje v rámci Horizontu 2020 otázka je, aby tieto investície boli investované adekvátnym spôsobom a využívali sa na e, vrchole tej pyramídy odpadkov. Preto je dôležité, aby komisia prioritizovala obehové hospodárstvo aj po roku 2020. Aké kroky chce komisia prijať, aby toto agendu e, po roku 2020? A teraz si myslím, že je čas na reč. Dobrý nápad, ale teraz je to podľa mňa zápas skôr e, v tom, ktorá z inštitúcií ide viac, sa, sa blíži v kruhoch k tým výhaloch, e, v textiloch. A ak chceme tieto výzvy riešiť, a určite sú skutočné, potom potrebujeme niečo veľmi účinné. Vidíme, že momentálne e, členské krajiny sa snažia na národnej úrovni národnými zákonmi činia tie členské krajiny dobre, ale na druhej strane trhy sa čoraz viac štiepia a to je krok späť. A asi nám to dlhodobo nepomôže nejako vypomôcť. Ďakujeme za rešpektovanie času. Pán Eichhout. Ďakujem. Budem sa držať dvoch minút. Ďakujem pán Katajnen Každoročne si vymeniame názory. Naposledy vás e, trápila e, veľa kritiky. Myslím si, že sme trošku spokojnejší, pretože sú e, tu návrhy týkajúce sa plastov. Ukazuje to, že sa posúvame vpred. Hľadáme však určitú e, stratégiu, cestovnú mapu, ako si počítame v širších súvislostiach. Jedna z neistých eh, vecí sa týka, z tých neistých sa týka ekodizajnu. Aké sú plány tejto komisie, aby sa tento ekodizajn rozšíril? Viem, aký môže byť účinný, ale potom by to malo byť nielen energetická účinnosť, ale aj materiálne využitie komisia nie je celkom uh, uh, jasná v tom, čo bude robiť. Potom bude nová komisia. Potom je tu uh, problematika biomasy. Pred nami je trialog. V tej cestovnej mape ide o to spustiť kaskádové využívanie biomasy. Čo môžeme očakávať? To je jedna z hlavných víziev. V konečnom dôsledku biomasa je veľmi e, nedostatkovým zdrojom. Ako zabezpečíme, že ho využíme najoptimálnejším spôsobom? Teším sa na diskusie v tomto ohľade, pretože to chceme posunúť na ďalšie. Ďakujem. Pána Lizo musím po druhýkrát e, sklamať. Nemôžem veľa dodať k tomu, čo povedal vám dnes pán Andrikaitis. Otázka je to veľmi dôležitá. ak liečiva ne, nefungujú tak, ako mali, baktérie sa stávajú rezistentné, my musíme čosi urobiť ne, legislatívne kroky v tomto okamžiku, e, či sú najefektívnejšie, to sme si niecokom istí. Nevylučujeme možnosť zmeniť smernice, ale treba sa na to pozrieť trošku do podrobnosti. Súčasne, pokiaľ ide Horizon 2020, budeme tu pokračovať vo výskume. Hľadať inovácie, oblasti e, vývoja e, boja proti baktériám antibiotikami. Pán Pod sa pýtal, kedy komisia si pripravuje skutočnú stratégiu. Máme stratégiu z roku 2015. Tu možno považovať ako prvý krok. Sme v implementačnej fáze 80 krokov identifikovaných v akčnom pláne pre obehovú ekonomiku, teda v roku 2015, boli navrhnuté. Aspoň ja si pamätám tak, že to bol prvý pokus identifikovať, čo znamená e, cirkulárna obehová ekonomika, aké kroky treba prijať, aby sme zmenili tú situáciu v Európe. Určite nie je posledný obehový balíček. Svet sa mení, takže táto komisia nebude asi prezentovať nový akčný plán pre obehovú ekonomiku, ale želám si to pre tú ďalšiu komisiu, že to bude nielen stratégia, ale aj akčný plán. prejdeme k obehovej e, e, e, ekonomike, k tým endokrinným disruptorom. Asi viete, že mnohí odborníci sa tým zaoberajú. Je to už na úrovni kolegia. Zo pár týždňov, možno zo pár mesiacov to bude politickejšia úroveň. Je možné, že tento rok nájdeme riešenie. Je to vec komplikovaná, ale veľmi dôležitá. Ďalej k obehovej ekonomike, ekodesign. Ide o to dosiahnuť uchopiteľné naozaj výsledky Prvý blok opatrení v rámci um, ekodizajnu a energetického označovania nám usporí uh, do roku 2020 toľko energie, koľko ročne spotrebuje Taliansko. Ak sa nám podarí presadiť 6 nových produktov, ktoré chceme doplniť uh, k smernici o ekodizajne, ušetríme asi toľko energie, koľko ročne spotrebuje Švédsko, takže môžeme doplniť k Italiansku Švédsko. V tomto ohľade, a hoc mnohí ľudia kritizujú EÚ, že zasahuje do týchto otázok, komisia si myslí, že smernica o ekodizajne predstavuje dobrú strednú cestu. To, či rozšírime rozsah smernice o ekodizajne, dúfam, že sa nám to podarí počas tohto volebného obdobia. Nie som si istý, ale pracujeme na tom. Vy, pán Eichhout, ste hovorili o tom, že to treba rozšíriť. Napríklad e, energetická účinnosť zdrojov. Nie je to ľahké, bola by to však naozaj veľká ryba, ktorú, si zaslu- ktorú treba vyloviť. Tiež recyklovateľnosť výrobkov, to možno zapojiť do rozsahu. Ale bude to chvíľu trvať. Návrh tu asi nebude čoskoro, avšak, ak by som ja o tom mohol rozhodovať, tak by som hneď rozšíril, e, teda rozhodol o rozšírení e, záberu platnosti. Vy ste hovorili o čín, čínskom e, zákaze dovozu plastového odpadu. Situácii, kde musíme naozaj inovovať naše nariadenie a potrebujeme viac technológií. Veď sa má tak, čiže buď to ide do ovzdušia alebo skončí na skládkach. Takže treba nájsť inteligentnejšie spôsoby, že totiž e, národné akcie členských krajín e, blokujú európsku akciu. Čiastočne je to pravda, pretože štandardy kvality sú rôzne. Máme množstvo rozdielných plastov, ktoré sa nedajú zmiešovať, ale je použitie recyklovaných plastov 94 plastov je, e, nové, sú, sú nové. E, dnes nevedia, či to boli plasty napríklad z recyklovaného materiálu. Chceme vytvoriť jednotný e, trh pre recyklované plasty. To sú tie Erbického fóra o najlepších skúčen, skúsenostiach. Je tu niekto z Freiburgu. Nemecké mesto Freiburg zaviedlo, e, dáva sa tu záloh eur a dostávate uh, uh, šálky z tvrdených plastov, ktoré sa dajú použiť všade, dajú sa vrátiť do, uh, na čerpacích staniciach, v kaviárniach, dostávate svoje euro späť ako, ako záloh. Je to jednoduché vyhnúť tomu fragmentovaniu kvôli veľmi sa líšiacim národným opatreniam k mikroplastom. Dve konkrétne je enormný, ale to neznamená, že by sme to mali akceptovať. Priem, už sa príjmajú uh, dobrovoľné kroky na ako riešiť tieto otázky. Treba ale spolupracovať na medzinárodnej scéne. Máme vlastné problémy pobrežných kaskadový princíp. Opätovne nemáme tu nič nové k tomuto, avšak na program sa to dosť v určitých krajinách. E, je to e, disponibilný zdroj, mnohých však nie, hovoríme konkrétne o dre. Možno, že na tomto mieste preruším svoje úvahy. Druhé kolo otázok na minútu. Pán Florenc ako prvý. Ďakujem, pán podpredseda. Dve, tri veci som si vypočul rád. Kvalitatívne štandardy pri recyklovaní a produktom z neho, to sme dlho žiadali. Keď chceme mať trhovú kvalitu týchto výrobkov, musíme mať štandardy, inak trh nevznikne, pretože e, klienti budú neistí pri nákupe, tie dôležité len pre energetiku, ale aj pre suroviny, inak tu e, pracujeme zbytočne. A potom mám otázku plastom. Chcete sledovať jeden ten životný cyklus e, tých plastov, ale ako to chcete robiť? Jednoducho sú to e, viackrát využívané alebo jedenkrát využívané výrobky. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Pán Leinen, ďakujem ja som predsedom delegácie pre Čínu v parlamente. Už pred rokom som mohol povedať, že e, Číňania privierajú dvere. To bolo jasné v tých rozhovoroch pred rokom. Teraz tu máme e, milión tón e, odpadu viac, vierajú dvere. To bolo jasné v tých rozhovoroch pred rokom. Teraz tu máme milión tón odpadu odpadu viac, nebudeme to vedieť hneď zaradiť k recyklovaniu. Keď to bude každý rok milión, možno by sme o tom mohli vedieť viac. Dnes zjavne je hitom rozhovoru s vami ten, ten, ten, téma plastu, plastových odpadov. Časť mojej otázky sa zo určité štandardy, určitý regulačný rámec, že tu budú štandardy pre recyklované plasty. Pretože naozaj je tomu tak, že mnohé podniky si žiadajú pravidlá o e, kej nádoby sa zle, horšie predáva ako biela v bielej. Potrebujeme určitú e, osvetu v tejto oblasti. Thank you, madame. Ďakujem pani Jatamaki. Ďakujem. Ďakujem pánovi komisárovi, že medzi nás prišiel. Vítam myšlienku recyklácie plastov, ale zároveň by som sa chcela opýtať, v akých druhoch odpadu by EÚ mala propagovať používanie materiálov, ktoré by mali nahradiť plasty. Takéto materiály zatiaľ nedokážu konkurovať nízkej cene plastov. A Druhá otázka sa týka problémov týkajúcich sa, spla, týkajúcich sa plastov. A čo sa e, deje mimo Európy? Aký druh spolupráce si viete predstaviť s tretími krajinami? Nemám na mysli len Čínu, ale aj iné tretie krajiny. Thank you. Ďakujem, pán e, Kaptajnen, že ste medzi nás e, prišli. Vítame nové aktivity a mm, znižili spotrebu e, plastov. Jediná otázka je, či postupujete dostatočne ambiciozne. Plňajú len naše pláže, ale tiež aj e, naše kompostárne a e, naše skládky odpadov. Zoberte si napríklad tento miniach a iných produktoch európskych. To je e, veľká e, výzva odstrániť tieto plasty z nášho každodenného života. Aj tieto malé kapsule e, na jednorazové použitie, kapsule s kávou, čiže je veľa možností u nás prítomné. Takže budete sa venovať tejto problematike plastov subsidiarity. Súvisí to ale aj s ďalšími e, vecami, napríklad daňový problém za zdaňovania takýchto recyklovaných plastov a iných recyklovaných materiálov. Ďakujem pani Delej, ďakujem pekne pani predsedničkou. Mm, naša skúsenosť je, že takéto veci fungujú, e, takéto alternatívy existujú. To je otázka občianského vlasti mrhania potravinami. Nie sme veľmi ďaleko, máme tu petíciu v Európe a pýtam sa, eh, aké opatrenia na celoeurópskej úrovni chceme eh, pri označovaniu a pýtam sa, či viete, koľko percent odpadu sa zbytočne vyhadzuje práve preto, že označovanie nefunguje. Sme mali mať na celoeurópskej úrovni, pretože potraviny sa eh, vyhadzujú a zároveň mnohí trpia. Pán Paňo, ďakujem pani. Prestali tieto zlé praktiky, e, napríklad, že sa iPhony na schvál spomaľujú, len preto, aby francúzskej vlády, ktorá zvažuje tieto produkty e, špičkovej elektroniky označujú začať platiť v januári 2015. 30, myslím. Takže Francúzsko sa o niečo snaží a mali by sme sa predložiť do konca vášho mandátu, ktorý by riešil túto tému. Ďakujem prevažnej miere na tú prvú časť v tom v ten transformačnom období obehového hospodárstva. Ale prišnicou o ekodizajne tento čas nastal a vo veľkej rýchlosti vám položím ešte jednu otázku, čo sa týka konkurencie schopnosti a e, investícií. Zlepšili a zvýšili investície do infraštruktúre. To znamená, aby sme uľahčili prechod na obehové hospodárstvo. Thank you very much. Je čo opýtať? Pokiaľ nie, dávam slovo pánovi komisárovi. Ďakujem pekne. Rád týmto cieľom obehovej ekonomiky áno eh, v rámci eh, životnosti eh, FSI len veľmi málo projektov obehovej ekonomiky sa uchádzalo o finančné prostriedky. Neviem, prečo možno potrebujú podporu z FC. Dúfam vo vašu podporu, že aj z, vašej, s vašou pomocou e, budeme šíriť ďalej e, toto posolstvo aj e, o prostriedkoch z FC, že ten teda orgánov štátnych k problematike plastov na jednorazové použitie. Už máme e, tento balíček s nami e, o plastoch na jednorázové e, plom kráľovstve zaviedli poplatok, takú maj, malú daň. Každopádne musíte zaplatiť niečo za používanie takýchto obalových materiálov, plastov na jednorázové použitie v súvislosti s problematikou plastov na jednorazové použitia. To je vynikajúci eh, príklad bez toho, že by eh, tam eh, bol nejaký korzet ako legislatívna úprava. Máme tu takýto komplexnejší prístup, ktorý umožňuje členským štátom mm, dopadať na správanie sa spotrebiteľov. Čiže aký to bude mať vplyv na správanie sa spotrebiteľov. Ak teda to má dopad na správanie sa spotrebiteľov, to je ten najlepší hnací motor, ktorý nás posúva smernice o používaní jednorazových plastických eh, materiálov. Nevieme ešte presne, aké produkty tam budú, ale vieme si predstaviť napríklad tie eh, poháriky plastové na jednorazové eh, použitie, alebo slámky, alebo podobné totiž morského odpadu. Takže chceme E, zredukovať používanie týchto predmetov, ktoré sa potom hromadia pri plážach. A dom, nechcel by som tu menovať e, žiadnu krajinu, e, menovite Ázia, ale je e, potenciálnym kandidátom, teda mm, nejaké iné azijské krajiny. E, Ázia, ale je e, potenciálnym kandidátom, teda mm, nejaké iné azijské krajiny. Sme mali mať určité štandardy chceme vypracovať normy pre plastové obalové materiály, cyklovať, čiže na tom pracujeme. Pani Jatemaki, ktoré by nahradili e, používanie ropy v plastoch, ale problémom zatiaľ je, že e, naše bioeurópske normy, čo to znamená bioodburávateľný e, pretože môže degradovať v určitých konkrétnych podmienkach. Chceme propagovať suroviny na základe biomateriálov, ktoré by sa mali využívať. V... A rád by som obehovú ekonomiku a politiku týkajúcu sú plastov e, zakomponoval do nášho dialogu na vysokej úrovni. Pokiaľ ide o zdaňovanie, či by sme mali nejaké daňové stimuly e, vytvoriť, e, skúmame tieto možnosti, neviem, ktoré by nám pomohli dosiahnuť naše ciele. Pokiaľ ide o zdaňovanie plastov, jedným z problémov iné účely. Je to pomerne komplikované, ale netvrdím, že eh, teda tento problém existuje. Máme platformu, ktorá sa touto problematikou zaoberá a veľkým problémom je, ako to eh, eh, merať. Potom by sme Eh, sa mohli eh, zamyslieť nad tým, či by to malo byť na členských štátoch alebo na celoeurópskej úrovni. Ak, je to, eh, ak sú to potraviny a otali dojem, že to uberieme na ľahkú váhu, lebo je to závažný problém. Len chceme ten problém lepšie pochopiť skôr, než príjmeme konkrétne akcie. Akcie na úrovni EU. Takže je to veľmi podobné ako označovanie energetickej účinnosti aby e, životnosť 5 rokov a bude mať inú cenu. Bude to mať e, veľký dopad na správanie sa spotrebiteľa. Ale samozrejme tieto príklady si musíme viacej preštudovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A samozrejme budeme pokračovať v spolupráci aj naďalej. A opätovne, ako ste povedali, v roku 2019, kde máme občanom predložiť konkrétne výsledky. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, bolo to nesmierne zaujímavé. Yeah, I know. We can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 Uh, Vážení kolegovia, teraz uh, si musíme dať krátku prestávku, pretože uh, čakáme na pána Gerbrandyho, ktorý ešte predseda inému stretnutiu. Ďakujem kolegovia, prosím, zaujímite svoje miesto. Budem môcť začať s ďalším bodom našeho programu, ktorým je výročná výmena názorov s výkonom riaditeľov Európskej environmentálnej agentúry Hansom Breiningsom. Vítajte, pán Brainings. Ako viete, toto je obvyklá výročná výmena názorov e, s výkonným riaditeľom agentúry a budeme hovoriť o nadchádzajúcom e, programe agentúry do roku 2018, respektíve 2019, ktorý je to rok. Samozrejme, my si z vašej strany Hm, pán riaditeľ, vypočujeme, čo vám leží na srdci v súvislosti s nadchádzajúcim programom agentúry. A samozrejme Envy delegácia agentúru navštívi, to vám iba oznamujem. E, v druhom pol roku to, tohto roku a samozrejme po vašej prezentácie pozvem pána Gerbrandyho a ostatných poslancov, ktorí vám chcú položiť otázku. Ale v prvom rade vaša prezentácia, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za príležitosť podeliť sa s vami eh, o prácu, ktorú vykonáva eh, Európska agentúra pre životné prostredie a povedať tieto informácie Eh, tomuto výboru. Musíme samozrejme vnímať eh, tieto informácie v troch eh, rovinách, predovšetkým v rámci súčasnosti o AKI pre rok 2018 a 2019. Robíme veľmi veľa pre monitoring súčasného AKI, ale čoraz väčšej miere pracujeme na agende do roku 2030, kde spolupracujeme s partnermi v Európe a členských štátoch na tom, aby sme vyvinuli reportingové, eh, respektíve výkaznícke metódy pre jednotlivé Eh, balíčky, či už je to energetický balíček, balíček ovzdušia a pri naplňaní mileniových rozvojových eh, cieľov. A to je samozrejme plne eh, v súlade s viacročným pracovným rámec, ktorý zakotvuje prognózy na roky 2050, respektíve 2070 pri zabezpečovaní dobrých životných podmienok na planete Zem. Čo sa týka politickej agendy v rámci Bruselu, a integratívnej perspektívy e, monitoringu a analýzy environmentálnej agendy. E, tam máme jasné zamerania a keď sa zamyslíme na ekosystém a spoločenský systém, e, ktorý poskytuje blahobyt našim občanom a pridáva aj hospodárskú hodnotu, zameriame sa predovšetkým na energetické systémy, kde sa jednoznačne zameriavame na prepojenie medzi environmentom a energetickou úniou. Samozrejme, budeme aj naďalej podporovať spoločnú polnohospodárskú politiku a jej reformu. A nedávno sme začali pracovať na potravinovom systéme a správe o potravinovom systéme, kde samozrejme neberieme pôdohospodárstvo ako tú jedinú fázu, jedinú, jediný stav čo sa týka urbánnych systémov, e, budeme aj naďalej pokračovať v úzkej koordinácii, pracovať e, s partnermi z DG Regio, aby sme podporili e, agendu urbánnej udržateľnosti a keď hovoríme o systéme mobility, pracujeme primárne na záležitostiach dekarbonizácie dopravy, kvality ovzdušia, ktorá je s tým prepojená a v súčasnej debate. A chcel by som poukázať na nedávne správy, v rámci eh, mechanizmu výkazníctva od doprave a mobility. My v nedávnej správe sme hovorili o udržateľnej mobilite a tá ročná správa, ktorá bola teraz nedávno zverejnená, sa zameriava na znečisťovanie eh, morí a e, ovzdušia leteckou, respektíve námornou dopravou. E, chcel by som zdôrazniť, e, že v správe vedomosti a poznatkov, ktoré máme, ktoré je založené na monitorovaní a sledovaní ukazovateľov, musím poukazovať, že máme veľmi silné prepojenie pri monitorovaní, ktoré nám vyplýva z právnych záväzkov v rámci aký a tam pracujeme predovšetkým z DG Klima a z DG Envy a v tomto ohľade mm, toto výkazníctvo musíme robiť aj v úzkej koordinácii s členskými štátmi. E, spravujeme sieť e, európskych environmentálnych informácií a observátorií, ktoré dodávajú údaje, ktoré sú potrebné pri plnení tejto agendy. A samozrejme, toto je to gro, kde získavame informácie. Čo sa týka silnej inovácie, eh, tu je čoraz silnejšia integrácia monitorovaných údajov, ktoré vychádzajú eh, zo satelitného programu Copernicus, eh, kde my ako Európska agentúra, ktorá sa zaoberá tou podnou zložkou, ale sledujeme aj atmosférické a námorné údaje, ktoré vychádzajú z programu Copernicus. Ak sa pozrieme na prácu, ktorú robíme vo vzťahu e, k 7. EAP a k prioritám, a ktoré sa týkajú rámcových výhľadov na rok 2030. E, prioritný cieľ 1, a to je, je ten hlavný cieľ, a e, v druhom cieli sa sústreďujeme na zdrojovo efektívnu zelenú a nízkouhlíkovú ekonomiku, ktoré samozrejme vychádzajú e, z environmentu a v spolupráci s niekoľkými generálnymi riaditeľstvami. Takže snažíme sa podporovať túto Európsku agentúru v tomto zmysle. Dôležitou úlohou, ktorú vykonávame, je aj následné monitorovanie, ktoré má prispieť k 7. EAP a e, k sérii správ o národných ukazovateľoch. Ak sa pozrieme na jednotlivé priority, v prvom e, stĺpci sú minulé trendy a v tom druhom stĺpci, a to je ten dôležitý, kde sa pozeráme na výhľady do roku 2020, či dosiahneme ciele a tak, ako je to vstanované v aký. Nebojte sa, nepôjdem po nich e, e, riadok poriadku, ale myslím si, že tá farebná schéma je pomerne jasná. Vidíme, že tu sú závažné implementačné nedostatky a pri dosahovaní cieľov nám chýba ešte prejsť kus e, cesty pri 7. EAP, ak sa pozrieme na obehové hospodárstvo a zdrojovo efektívne ekonomiku. Vidíme tu stále väčšinu žltých a červených bodiek a keď sa pozrieme na záležitosti e, environmentálneho zdravia, vidíme iba dva e, zelené e, body a zvyšok je buď červený alebo žltý. Avšak toto je ten celkový obraz, ktorý máme k dispozícii. Teraz by som sa v krátkosti zameral na niekoľko kľúčových záležitostí, ktoré, na ktorých pracujeme v rámci inovácií, ktoré sú v našej pôsobnosti. Okrem tradičných aktivít, ako je napríklad e, vypracovávanie správ o e, ukazovateľoch, a ktoré boli zdôrazňované v ostatných rokoch, e, máme vizuálny mapový prístup, ktorý tvorí základný ktorý je základným prístupom k našim údajom. E, vytvorili sme e, klimatický index na konferencii e, v Paríži. Ak sa pozriete na správu, ktorú sme vydali v, nieko- v niekoľko stonásobnom náklade, ale na tento index máme viac ako 5 miliónov návštev a viac ako 70 miliónov návštevníkov. Iba na základe tejto údaje vidíte, tam, kde nie sú farebné bodky, tam členské štáty nedodávajú údaje, ktoré by nám umožnili E, pripraviť e, e, hodinový monitoring kvality ovzdušia. To sa týka pomerne veľkého počtu členského štátu, aj keď táto mapka už nie je aktuálna, pretože tri členské štáty, vrátane Bulharska a Cypru, začali tieto údaje dodávať. A potom je to samozrejme Natura 2000 a Emerald 2017 siete a v tomto prípade robíme naozaj v paneurópskom kontexte. To znamená, že pokiaľ chcete chrániť veľké plochy e, prírody, tak to je ten spôsob, ktorým to dosiahnete. Máme e, približne 330 návštevníkov e, denne a to prostredníctvom tejto web stránky je oveľa viacej, než by sme oslovili prostredníctvom tlačených správ. E, čo sa týka námorného prostredia v rámci siete WISE. Takisto poskytujeme e, prehľad chránených morských území, ktoré samozrejme poskytuje aj taký vizuálny vstup. Je e, index vody na kúpanie, pretože e, ľudia chcú vedieť, aká je kvalita vody tam, kde sa kúpu ich deti. Keby sme mali 10 tisíc 000 Eh, kópii tejto správy, ale pritom máme eh, milión a za tých 10 rokov eh, doviedlo k približne 3 miliónom zobrazenia našich web stránok a máp až k 3 miliónom za rok. Takže to je naozaj prelomové pri informovaní o týchto ukazovateľoch. V roku 2018 a 2000 loď našeho výkazníckej, našej výkazníckej aktivity. A takisto táto správa sa bude zameriavať predovšetkým na riešenia, kde budeme prizvukovať prepojenie s inováciami a investičnými portfóliami e, v rámci Európy, obehového hospodárstva a storočie, ktoré nie sú založené na premisách toho, čo, o čom sme boli prezvedčení 20. storočí. Aby som uzatvoril moju prezentáciu, chcel by som zdôrazniť tri veľké výzvy pre budúcnosť. Nielen na rok 2018, ale aj na roky 2019 a ostatné. Musím povedať, že naše pláno po roku 2022, e, tam samozrejme v tomto cykle bude zahrnutý aj parlament. Snažíme sa vysporiadať s neistotami, ktoré sa týkajú viacročného finančného rámca a potom tu samozrejme máme určitú mieru neistoty kvôli Brexitu a sa mája a v tomto oblode e, sa e, blížime aj ku koncu 7. E, environmentálneho akčného programu a o tom 8. programe zatiaľ nevi, nevieme nič. Takže zatiaľ to plánovanie naskladajúceho cyklu je pomerne neisté. Ďalej a ide nám o to, aby sme mohli e, využívať čo najväčšej miere údaje z geospaciálneho e, satelitného systému Copernicus, ktorý môže významným spôsobom e, prispieť nad rámec toho tradičného monitoringu environmentálnych zámať aj náležité zručnosti a kompetencie, ako aj to si to vyžaduje iný vzťah s členskými štátmi a úplne iný prístup, čo ma privádza k zdrojom ako sme už spomenuli, e, toto je programový dokument a ako agentúra sme a hovorili sme o e, prioritách na roky 2018 a 2019, ktoré sú už naplnené. A samozrejme to sa týka medzinárodnej spolupráce, kde sme naozaj vytvorili dobrý priestor pre našu medzinárodnú prítomnosť a e, podporujeme v rámci trojitého C pri snahách o biologickú rôznorodosť a naše financovanie misií pomerne drastickým spôsobom. Ja sa samozrejme nestiažujem, ja sa si musím ako manažer vyš- a už v súčasnosti musíme prijať krátenia, kde už krátenie nie je. a samozrejme tu sú to aj podhospodárske záležitosti, biologické záležitosti zákonodárcov nielen v Bruseli, ale aj v jednotlivých členských štátoch. Máme veľmi odhodlaný personál a myslím si budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne, pán Gerbrandy. You, Chair, let, let start... Začnem poďakovať Marko Schulersovi aj Petrovi Henekemu za manažerskú prácu v mene nášho výboru Envy. Noví členovia za parlament, pán Svinsky a pán Nej, ktorí sú v riadiacej rade. Vítajte tu v Envy. Momento, vzhľadom na posolstva, ktoré nám dal pán Browning dnes, Takže sem teda ich stav znížil. To je dosť. Vysoko nad priemer pre EU vzhľadom na dohody Žili obmedziť škrty v rozpočte, avšak diali sa. A keď sa pozrie A, má až 30-40% škrty a jej medzinárodné aktivity v podstate neexistuje a má až 30-40% škrty a jej medzinárodné aktivity v podstate neexistujú už. Je naozaj škoda, že EEA musí zo pár aktivít takisto škrtnúť, pretože je tu väčšia potreba robiť veci, než, menšie, než že by bolo menej treba robiť iniciatíva o trvalo udržateľných financiách dôležité pre budúce roky. To bude ťažké pre agentúru poskytovať nám informácie, takisto komisii a členským krajinám. To je rozhodujúci aspekt. Mám otázku pre pána Brunningsa. Viem, že agentúra využíva čoraz viac satelitov. Viem, že kap- e, Program Kopernikus z veľkej časti sa využíva z vašej strany. Povedali mi, že sú tu poty odobrať vám e, zodpovednosť a vytvoriť novú, nové zameranie na bezpečnosť, takú organizáciu, ak by to znamenalo že tu bude monitorovanie biodiverzity, vývojov v Európe a tak ďalej. Takisto kvalita ovzdušia je menej vybavená na svoju prácu a ja sa chcem spýtať pána Broningsa, ktoré, aké sú vaše postoje k tomuto. To je všetko. Dziękuję bardzo. Jak zwykle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 poszerzone badania, które państwo... rozhodnutiach z roku 2013, ale mnie się zdá, že miera výskumu spojené je, je to potenciál spojený prawe s, z tym, z e, s tou sekvestráciou lesní. Množstvo by mohlo byť až 12 až 41 potenciálu spojeného rekultivácií. a cyklu uhlíka. Podľa mňa je to lacnejšie e, stavanie inštalácií CCS. Pohovor ohľade mať. Ďalší, e, ďalšia otázka, ktorá sa tu spomína. E, týka sa to e, morských kultúr, hlavne e, z pobaltskej oblasti hovoria o tom, že v určitých oblastiach kvantita e, biomasy z mikroriaz sa má byť niekoľko stotisícov e, tón, pokiaľ ide o využitie týchto mikrorias na viaceré účely. Vrátane e, hodnoty v reťazci e, pre ekonomiku. Zvažujete túto tému vo vašich aktivitách, pokiaľ ide rečník? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, pán e, riaditeľ, že ste prišli na výmenu názorov s nami. Chcem vám poblahoželať po verejne zverejnených materiáloch niektoré členské krajiny z členských krajín. nie pokiaľ ide satelitné zábery. Keď sa pozriete na jednotlivé sektory, využívanie biomasy na tvorbu tepla, tak vlastne vieme získať e, skutočné údaje. V tých štatistikách nájdete e, údaje o jednej konkrétnej členskej krajine, ktorá štatistický navýš, tá technológia. Pani Grostet teraz. Ďakujem. Je dôležité, že si môžeme pravidelne s vami pohovoriť. Bohužiaľ, poznáme rozpočtové obmedzenia členské krajiny. Hovoriť o vode. Je tu dopadová štúdia, ktorá ukazuje, že viac než 22,5 milióna Európanov v roku 2015 boli vystavení sanitárnym rizikám kvôli kvalite vody, ktorú medzi iným pili teda. sanitárny, ekonomický, environmentálny, ako by sme mohli európskym občanom znovu dať e, e, dôveru v tejto oblasti. Ďalej e, využívanie použitej, upravovanej užitkovej vody. Od roku 2014 sa to rieš. Opätovné využívanie upravovanej užitkovej vody na každodenné použitie. Sú to klimatické zmeny, čoraz častejšie suchá v určitých členských krajinách EÚ tiež e, náklady spojené s upravovaním vody, môžeme si klasť otázku, čo robiť. My hodné a zachytili sme ho. Blíži sa viacročný finančný rámec a agentúry sú vždy samozrejme vlastným rozeleňovanie je efektívne. E, ak mám byť úprimný, ak v rokovaniach e, zmiernite tie opatrenia, e, bude vytvárať tlak, aby sa e, zozeleňovanie nepoužívalo. Takže bude to otázka, e, potrebujeme určitú prácu v oblasti na diskusie. Niekto z ďalších kolegov? So many times today, so I feel this time. Uh, so, uh, any other colleagues? Ešte snad niekto by chcel sa spýtať niečo? Ak nie, tak pán profesor Lenane, ktorý je jeden z našich zástupcov v riadiacej rade agentúry, aby pohovoril niekoľko minút. Pani Nej. Toto je veľmi dôležité pre budúcnosť. Je tu narastajúci záujem občanov, súkromného sektoru do tejto, o túto oblasť. Musíme to posudzovať ako veľmi dôležitú vec pre budúcnosť a budúce generácie. Agentúry robia veľmi dôležitú prácu a myslím si tiež, že odvádzate vynikajúcu prácu, pokiaľ ide o zber údajov a monitoring. Je to veľmi dôležité, ak chceme pochopiť a zvýšiť naše znalosti v tejto oblasti a táto monitorovacia práca si vyžaduje veľa e, zdrojov. Tie sa výrazne škrtali a ak sa škrtajú, tak je tu, bude tu potreba e, e, viacero partnerov si žiada zvýšenú mieru zberu údajov Pýtam sa, do akej miery agentúry budú mať možnosť pozerať sa na to, čo bude nasledovať po monitoringu, práca s indikátormi a tak ďalej, pretože toto bude tak dôležité, ako nie údajov pre budúcnosť. Hans, vytvoríte, že v budúcnosti sa budete zameriavať na riadenie e, pre tranzíciu do akej miery sa to vlastne dá udiať so zdrojmi, ktoré máte a ako by ste chceli v tejto veci pokračovať. Ďakujem. Thank you very much and, uh... Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsednička. Vážení poslanci, vážený pán riaditeľ, rád by som sa vám na úvod poďakoval za pozvanie na toto zasadnutie a chcem E, vysloviť moje poďakovanie za dôveru, ktorú v nás vkladáte. Len začíname pôsobenie v našich funkciách v týchto týždňoch, takže by som chcel využiť túto príležitosť a ubezpečiť vás o tom, že som sledovala pôsobenie e a viac než 20 rokov a naozaj mám veľmi e, dobrú mienku o tejto inštitúcii a vážim si jej e, teda všetko, čo v súčasnosti aj v minulosti už dosiahla a práca EEA e mimo e, Európy sa e, považuje za akýsi indikátor európskej agendy trvalej udržateľnosti a európskej úprimnosti v otázkach životného prostredia je veľmi dôležitá. Bol som veľmi potešený, e, že som e, počul, že e, do budúcnosti ciele trvalo udržateľného rozvoja sú veľmi e, dôležité. Na ich základe EAS prezentuje svoje poznatky. E, veľmi e, radi budeme spolupracovať s Európskym parlamentom a budem tiež veľmi usilovne pracovať v eh, predstavenstve, aby eh, som eh, sa postaral o trvalú udržateľnosť pre občanov Európskej únie v cieľoch environmentálnych. Záleží však veľa od podpory, ktorú e, dostane EEA aj od vás, od parlamentu a od ostatných európskych inštitúcií. Ďakujem, pani predsednička, že som mal príležitosť e, sa k vám prihovoriť. Ďakujem za e, vašu dôveru a budeme vám slúžiť veľmi účinne. Je tu niekto z Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie, kto by sa rád vyjadril? Nie k druhej. Tu robím a tiež o tom oboznámim aj našich zamestnancov. Budem postupovať v poradí, v akom boli otázky položené najprv k otázke týkajúce, týkajúce sa programu Kopernikus pana Berandyho. V e, momentálnom cykle chcem zdôrazniť, že prevažná väčšina tohto rozpočtu sa využíva v členských štátoch a v rámci priemyslo vedeckých inštitúcií, ktoré pomáhajú krajinám v rámci eh, siete eh, prispievať k zlepšenej spolupráci v rámci údaj Kopernikus, ktoré bude pokrývať obdobie rokov 2021 až 2027. To je veľmi dôležité pre agentúru, eh, pretože samozrejme radi by sme budovali ďalej na, tom viac než, eh, na tých viac než 10-ročných investíciách a chceli by sme umožniť krajinám v plnej monitorujeme životné prostredie. Mohlo by to znamenať oveľa menšiu záťaž pre členské štáty a mohlo by to znamenať oveľa lepšie automatizované informačné systémy. Takže tešíme sa, že tak urobíme. Musím byť úperimný. Bol by som veľmi eh, sklamaný Mm, teda volám po zodpovednosti ostatných, pretože sme investovali viac než 10 ročie, takže celú tú rozprávu veľmi pozorne sledujeme a sme v kontakte s kompetentnými eh, v generálnom riaditeľstve pre ERAS, ktorí pracujú na procese Koperniku, zvrátane Európsy s členskými eh, štátmi, pretože aj tieto budú eh, benefitovať z Kopernika alikvotnú čiasku, ako investovali. Pokiaľ ide o otázku, do akej miery sú naše správy využívané a či by nebol e, dobre a o siete EONET. A to je jeden z e, prvkov informácií, ktoré sme e, postúpili na konzultácie hmm. Takže túto analýzu sme eh, dali aj do pozornosti generálneho riaditeľa pre životné veci, pilier eh, klimatickej eh, problematiky. Je to oblasti, kde Naozaj sa toho veľa urobilo, pokiaľ ide o tie veľmi dôležité poznatky v rámci Horizontu 2000 pre e, klímu ako by sme mohli zlepšiť e, e, metódy po e, roku 2020, aby sme začali plniť cieľ LUCF? Je to jeden z testovacích prípadov Koperniku, oblasť, kde by mohli veľmi dôkladne využívať, a do veľkej miery využívať údaje z mm, Kopernika. Práve e, sme vypracovali správu, e, ktorá rieši systematicky problematiku. Tá sa vami dám do kontaktu, pokiaľ ide o konkrétnejšie veci. Stále pracujeme na tejto problematike. Pokiaľ ide o kvalitu údajov e, pre členské štáty, hodnoty eh, údajov, ktoré prichádzajú z členských štátov, ako s tým eh, zaobchádza. U nás v eh, inštitúcii máme príslušné algoritmy, ktoré sú nasadzované na tieto oznamované údaje a ak tam niečo nesedí, potom sa tam objaví varovný signál a samozrejme nie. Potom tiež robíme analýzy dátových tokov z členských krajín a robíme si akési poradie a akýsi podovací e, systém, kde sa posudzuje kvalita údajov, ako aktuálne boli dodané a všetky tieto prvky. A toto je komunikované s prostrednícom našich národných referenčných centier. Mm, mm, mm, sme v kontakte s kľúčovými inštitúciami v jednotlivých členských štátoch. Ak e, sú určité údaje štatistické. Máme tiež e, veľmi úzkú spoluprácu s odborom. Máte ďalšie otázky, rád to e, s vami preberiem. Máme naozaj veľmi dobrý systém kontroly e, kvality a zabezpečenia kvality, pokiaľ ide o datové toky z členských štátov. Pokiaľ ide o vodu, je to naozaj veľmi závažný problém. Viac než 20 miliónov ľudí žije v podmienkach, kedy voda môže spôsobovať zdravotné problémy. A tam je kľúčové posolstvo plná implementácia. Musíme pracovať na tých nedostatkoch v rámci implementácie nielen na špecifických smerniciach a pokiaľ ide o kvalitu vody, ale aj na tom, čo je hnacím motorom na znečistení zo strany priemyslu mm, a vypušťaných látkách do vody. Pracujeme na smernici o pitnej vode, úprave vody tiež teda pracujeme na týchto opatreniach a aj tu platí, že sa e, e, môžem konkrétnejším otázkam e, venovať bilaterálne. A pokiaľ ide o opätovné využitie vody v rámci teda klimatických zmien a nedostatku e, vody, e, pracujeme už viac než rok na príslušnej e, správe a tiež na mechanizmoch odozvy, najmä stredomorské oblasti. Vidíte, že tie sezónne nedostatky vody naozaj naberajú na váhe a toto to bude naozaj veľmi, veľmi veľký problém. Keď si pozriete prognózy vodných tokov eh, v riekách v eh, riečisku, nebude. A to bude závažný problém nielen pre poľnohospodárstvo, ale aj pre eh, turizmus, pre život tam. Takže tieto dve správy vám tiež poskytneme. A potom ešte prepojenie s reformou sie veľkých e, zainteresovaných strán eh, sa e, o tom bude sa o tom hovorilo a ja som tam bol jedným z hlavných prednášajúcich. A ide o to, ako vidíme budúcnosť systému poľnohospodárstva a kosty. A myslím si, že e, akákoľvek politika, ktorá upravuje e, poľnohospodárstvo s tým spôsobom, e, ktorý sa dotýka týchto širších cieľov, ktoré sledujeme nielen v Európe, ale aj z medzinárodného pohľadu a môže byť po pokiaľ ide o poľnohospodárstvo a e, potraviny, veľmi veľa sa financuje najmä e, v rámci poľnohospodárstva tiež e, financujeme veci, ktoré sa týkajú vedľajších účinkov. A je skutočne komplexná, a ktorá sa vlastne končí si transformáciou eh, plodín eh, do potravín, ktoré končia na našich eh, stoloch. Ide nám majú mm, aj napriek tomu, že Máme menej pracovníkov, podarilo sa nám doplniť eh, našu agendu, najmä pokiaľ ide o poľnohospodárstvo a zaintegrujeme ich aj do prác, ktoré robíme na eh, LUCF smerom do budúcnosti. Takže toto je skutočne jedna z našich kľúčových priorít. A vo všeobecnosti môžem povedať, že sa tešíme na eh, nový vedeckou prácou svojimi poznatkami a keď sa pozrieme na kurikula nových menovaných členov. To je tá druhá časť nášho pracovného programu, kde ide o tranzíciu smerom k trvalej udržateľnosti. A to, preto robíme celý, celú túto prácu pozdĺž celej tej e, siete. Preto a samozrejme ďakujeme aj za odborné stanoviska. Vepre medzinárodnú leteckú dopravu. Takže teraz tu máme zástupcov z DigiMove a chcela by som začať eh, túto diskusiu tým, že pozvanie a sme veľmi, veľmi radi, že máme možnosť vymeniť si s vami názory k tejto téme. Myslím si, že komisie eh, prebiehajú už v duchu konečného rozhodnutia, ako aj eh, vôle zo strany eh, v týchto SAPR, čiže v štandardoch a odporúčaných praktikách a samozrejme mm, Peter to aj neskôr e, rozvedie, ktoré sú vyrokované a ktoré sú v zásade príjmané v júni na ďalšom zasadnutí rady ICAO a ktoré obsahujú kľúčové prvky toho, čo je e, potrebné. Ale samozrejme, mm, ďalšie aktivity prídu po júni, ale to je v rámci prác, e, na ktorých e, ešte musíme popracovať. E, myslím si, že práve preto je toto vhodnou príležitosť, kde vám vysvetliť a informovať vás o týchto faktoch a samozrejme aj o novej pozícii, o ktorej už rozhovali sme sa za veľmi rigidné implementačné pravidlá, ktoré by umožnili Korsi, aby bola kredibilná a fungujúca a samozrejme tieto kľúčové aspekty sú nevyhnutým predpokladom, aby takáto schéma náhle fungovala. Ako napríklad. A Európska únia presadzuje tieto témy uh, už uh, na stretnutí v Montreale, ale myslím si, že treba vysvetliť, že tieto rokovania sú pomerne náročné. Myslím si, že všetky tieto kľúčové prvky budú aj naďalej posúdené a náležiť. E, pravdepodobne tu by som sa zastavila, iba by som zopakovala fakt, že sme naozaj na kľúčovom ráz cestí. A teraz je pripomienkovacie e, obdobie pred nadchádzajúcou radou ICAO v júni. A samozrejme a teraz DGMu, pán Petr Vis. Ďakujem veľmi pekne, pani predsední. Sekretariát zaslal návrh e, Korsie a vyžiadal si pripomienky členských štátov do 5. marca. Európske štáty jasne povedia, že akceptácia balíčka Korsie nie, prerokovaný, pretože je to výstupom dlhého a náročného rokovania a eh, Európa je v prípade týchto rokovaní pomerne izolovaná. Európska pozícia je, ako povedala kolegyňa z DG Klima, že by sme sa, snaž- aby sme sa mali snažiť o rigidné pravidlá implementovania, aby sme otvoren, eh, otvorení eh, na základe želania iných štátov pretože tie náročné časti prídu iba za predpokladu, že tento balíček bude opätovne otvorený a predmetom ďalších rokovaní. Je však veľmi pravdepodobné, že osta boli konzultované na úrovni jednotlivých členských štátov a zámerom je to, aby ECAC, eh, e eh, asociácia dopravného letectva sa snaží takisto o zachovanie integritu alternatívne paliva. Je samozrejme jasné, že e, ku Korsi sa vyjadri množstvo štátov, e, rovnako ako aj odvetvie a mimovládne organizácie. Samozrejme, ten proces, ktorý bude nasledovať po týchto pripomienkach, prvý briefing e, Rady ICAO zo strany sekretariátu E, prebehne 13. marca. Sekretariát posúdi tieto pripomienky a e, pripraví ich zhrnutie v rámci e, odporúčaní. A samozrejme, potom príde navigačná komisia a počas zasadnutí Rady ICAO budú tieto zmeny prijaté. A chcel by som zdôrazniť že je 7 členských štátov Európskej únie plus Turecko e, v rade ICAO, ktorá je zložená z 36 štátov dohromady. Takže ECAC e, môže získať 8 e, hlasov minimálne. Avšak inak Rada ICAO príjma rozhodnutie väčšinou, väčšinovým rozhodnutím. V júni Rada ICAO bude opätovne zaslaná nová verzia Korsie e, pri pre prijatie štandardov a odporúčaných praktík. A samozrejme, tu sa majú vysporiadať rozdiely medzi členmi. A to je samozrejme bežná procedúra, ktorá sa týka e, prijatia jednotlivých e, pripomienok. V súčasnosti 73 členských štátov E, oznámilo svoj zámer zúčastniť sa na Korsie od jej začiatku implementácie. A to vrátane Namibie, Botswany a Jamajky, ktoré sa prihlásili ako posledné zatiaľ. E, takže ja a e, naši kolegovia sme otvorení vašim otázkam a zodpovieme ich najlepšie, ako vieme. Ďakujeme veľmi pekne Máme tu niekoľko um, prihlásených do rozpravy. Prvý je pán Lís. Bolo tu žiadosť od dopravnej politiky, aby e, sa aby zanikol letecký úrad, a samozrejme v Európe diskutujeme o tom, že chceme medzinárodné pravidlá, že sú to medzinárodné záležitosti a samozrejme dáva preto o to väčší zmysel, že to nemôžeme riešiť na národnej úrovni, no ale na medzinárodnej úrovni, respektíve aspoň európskej úrovni. No ale dáva preto o to väčší zmysel, že to nemôžeme riešiť na národnej úrovni, no ale na medzinárodnej úrovni, respektíve aspoň európskej úrovni. No ale múdri ľudia sa, zúd, sa zhodli na tom, aký dopad Korsia bude mať a tým spôsobom to ovplyvní e, národnú leteckú dopravu. A došli sme záveru, že Korsia e, nestojí za veľa, e, čo sa týka životného prostredia a rovnako aj čo sa týka lepšieho konkurenčného prostredia medzi jednotlivými poskytovateľmi dopravy. Ani ostatné aspekty častokrát nestačia, aby národné opatrenia sa stali bezpredmetnými. Myslím si, že toto je veľmi dôležitý poznatok, ktorý sa zaujímajú o konkurencieschopnú leteckú dopravu. Musíme sa zlepšiť na európskej úrovni, keď naozaj máme zavedené e, také opatrenia, ktoré ktoré by spôsobili, že jednotlivé národné opatrenia na národnej úrovni už viac nebudú potrebné. Preto je dôležité, aby tento opatrenia mali náležitý efekt a preto chceme aj ten podiel komisie pri aukcii v rámci, emisné, v rámci schémy obchodovania s emisiami zdvihnúť. A preto Korsia e, v rámci odporúčaní toto e, výboru, keď už e, od neho očakávame tak málo, málo, aby aj že nemôžeme leteckú dopravu odstrániť z obchodovania s emisiami. A hovorili sme o tom aj o tom, že to nie je možné pre jednotlivé aerolinky, pretože aj zákazníci, aj rovnako aj investori, ako aj akcionári môžu skončiť. Hovoríme o téme kompenzačných opatreniach. E, videli sme video e, pred e, niekoľkými týždňami pri ostatných kopsoch, kopoch, kde sme stanovili aj nové pravidlá. A myslím si, že nám tým aj vznikol, respektíve na akcionároch je samozrejme, je to veľmi zložité, ale e, komisia nie je v nejakej zavidenia hodne pozícii. V každopádne, keď uplyne súčasné obdobie, budeme sa aj drňať, že to zaznieje aj pri tých. Ďakujem, pán Eckhout. Áno, ďakujem veľmi pe. Komisia žiada Airbus či Bentley, eh, musíme eh, čítať dokumenty, ktoré náhodou unikli a chceli by sme vedieť eh, nejaké formy aj s nami. Takže myslím si, že toto je seriózna záležitosť a vzhľadom na to, že eur, vzhľadom na to Airbus, ale na rade mám pocit, že komisia a Európa je veľmi dobre zastúpená, ale a čo môžeme očakovať zo strany Európskej komisie v tomto ohľade. A očakával by som od komisie, že na európskej úrovni to e, bude veľmi a na škodu na úrovni IKO, do aké miery to môžeme potom na našej úrovni opraviť e, pretože my ako spolozákonodarcovia budeme sledovať tento proces. Myslím si, že Korsia absolútne nebude mať žiadny e, dopad a to je samozrejme veľkou výhradou. niekto iný na rečníckom zozname pod uh, pánovi Eikatovi, pán Leinen. E, otázky. Máme výhrady k tomu, akým spôsobom ako bol Airbus kontaktovaný komisiou, eh, počas sa týka transparentnosti. Hovorili sme o dokumentoch, ktoré by sme ešte dnes nemali vedieť, vidieť nestanovujú sa dlhodobé ciele pre toto odvetvie. A preto sa Peter Líze spýtal, aké dodatočné opatrenia by sme mohli prijať, aby že podľa našej legislatívy a výhľadu na, na schému obchodovanie s, s emisiami naša politika. Ďakujem veľmi pekne, pán Demesmáker. Ďakujem veľmi pekne budem hovoriť e, v mene pani kolegyne Gerling, e, ktorá je spravodajkyňou k revízii smernice o schéme obchodovania s emisiami otázky pani Ger e, vysporiadať e, s nesúladom s SARP. E, bez efektívneho vynúcovacieho mechanizmu budeme svedkami iba veľkých, ktorý by bol uhlíkovo neutrálny. Mali by sme rovnako sledovať aj celkové emisie na jedného operátora, ako aj udržanie a komisia sa zaviazala opatrenia MRV. Ďakujem veľmi pekne, pán Gerbrandy. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa poďakovať zástupcom komisie za to, že dnes prišli. V prvom rade kde vieme, že to budeme nesmierne zložité bojovať proti e, emisiám oxidu uhličitého. No a sektor letectva je jednou z týchto oblastí. A aby som bol z medzinárodného hľadiska klimatickú, klimatické zmeny na ľahkú váhu. A druhá pripomienka je, že letectvo, e, hovoríme iba na základe dokumentov, ktorý náhodou uniklo. Nie je to škandalozne, že niečo, čo je dôležité pre celú planétu, ja už som to povedal predtým, že myslel som si, že toto je uzatvorenejšie ako scientológovia o e, klimaticky neutrálnom raste po roku 2020. E, to bolo pomerne ambiciozne. A potom každý týždeň, e, čo pri, k tým návrhom, ktoré už boli zaslané, v tajných zapečatených obálkach, avšak dla udržateľnosti pre biopalivá a je ťažko pochopiteľné, prečo sa Európska únia už teraz vzdáva. Mám tu dve konkrétne opriek tomu, že sa e, neustále zmierňuje tá pôvod, to pôvodné uznesenie. Mali by sme bojovať e, za lepšie podruhý prvok, e, ktorý by som chcel, aby ste okomentovali. A potom pani predsedníčka k strategickému e, výhľadu e, Rusko pre tých, ktorí sa rozhodli zúčastniť. Takže možno by ste na to mohli odpovedať, prečo to vôbec dovolíme. E, Ďakujem za vaše komentáre. Závery komisie si počujeme. medzinárodné rokovania, rovnako revolučná oblasť, ako v Libe sme zažívali. Čo nám povie teda komisia? Čo môže urobiť viac než v iných problematikách? Nech sa páči. Ďakujeme vám, poslanci, za vaše otázky. Budem sa snažiť zodpovedať ich. Kolegyňa Laurence takisto do, ma doplní za DG Klima Pán Líse, otázka e, kompenzácie uhlíkových či možno použiť napríklad výsadzbu stromov. Prístup IKO Korsi je skôr uh, mať kritéria, že tieto jednotky ich musia rešpektovať a jedným z týchto kritérií napríklad permanentný e, účinok redukcií a ďalší je, je kalkulačná metodológia e, dosť robustného charakteru. IKEA nemá taký postup, že by vylúčili určitú kategóriu projektov. Nie sú tu nejaké negatívne zoznamy, tak ako ich poznáme z Európy, kde určité kompenzácie sa ne, povolujú do ETS. Všetko to bude závisieť od kritéria e, primeranosti. Bude sa to týkať všetkých programov, ktoré e, vytvárajú tieto kompenzácie, tieto offsety. Ak sa splnia kritéria, tak tie hlavné projekty sa povolia. Nie je tu nejaké vylúčenie e, lesných kreditov, ale je tu teda to požiadavka, aby tie redukcie boli trvácne a tu je medzi nimi teda prepojenie. Pán Eichhardt, v prvom rade je tu otázka štandardov CO2. A tu nejde o korsiu, ide o klimatické zmeny. Je tu tá problematika týkajúca sa e, leteckej dopravy. A vy ste hovorili aj o kontaktoch s, Airbus, s, Airbus, Airbusom a množstvo ďalších zainteresovaných počas rokovaní o týchto štandardoch. Očividne, a nehabíme sa za to, e, zúčastňovať sa so všetkými e, aktérmi. Airbus teda v prvom prípade, rovnako ako s ďalšími výrobcami. Pointa je tá, že naše rozhodnutia musia byť v IKO vždy informované. a Je veľmi zodpovedné hovoriť s tými e, zainteresovanými, ktorí vedia viac o technickej e, realizovateľnosti obcí. Pokiaľ ide otázku pána Léneho, či sa sledovali e, červené línie Airbusu, my nemáme, neberieme e, inštrukcie od Airbusu. O čo tu ide je, že my si želáme, aby to boli konzultácie so zainteresovanými a tiež by sme si želali, aby to bola väčšia trans- transparentnosť v ICAO. Tu sa to týka otázky pána Gurandyho. To, že nič sa nezverejnilo, nož keď sa pozrieme na Korsiu, e, my sme nedostali vôbec kópiu. Oni adresovali štát, my sme nedostali kópiu ako Európska únia. Ja len konštatujem skutočnosť, že my, my sme dostali kópiu, my sme nie však štátom, to je handicap, s ktorým musíme žiť. My koordinujeme zastúpené štáty tie štáty, ktoré rokujú s nami v rámci Montrealu. Hovorilo sa tu o kandidatúre. My, my sme sa rozhodli e, pripraviť pracovný materiál pre následujúce zasadnutie pracovnej skupiny CAP, pokiaľ ide o zvýšenie transparentnosti procesu CAP. Neviem, kam to povedie Také veci sme už podávali dávnejšie pre riadiacu skupinu z roku 2016. Bez veľkého prínosu, obávam sa. Nie sme to však my, ktorí prichádzame s predpis, netransparentnými predpismi. Snažíme sa ich vyzývať, aby boli otvorenejší v budúcnosti. Pokiaľ ide o rokovaciu stratégiu, ako o tom hovoril pán Eichhout a ďalší, Jedna z vecí, ktorú robíme, je, že sa snažíme spracovať tieto komentáre, hoci vedeli by sme prijať ten balíček tak, ako je. Jedna z stratégií by mohla byť poslať list, ktorý by tvrdil, že akceptujeme ten balíček tak, ako, tak, ako je. Bez Keď sa veci otvoria, čím dlhšie sa diskutujú, tým ťažšie sa zachová pridaná environmentálna integrita. Ak by sa tak malo udiať, máme komentáre, ktoré by obsahovali návrh zmien do Korsie takým spôsobom, že by sa posilnilo jej environmentálny dopad a transparentnosť vrátane podrobnejších údajov plnenia zo strany operátorov. Budú tu však protichodné e, sily, ktoré nebudú chceť väčšiu transparentnosť alebo environmentálnu integritu. A to je problém, ktorý máme. Naša stratégia je proaktívne e, vyznačkovať teritorium v prípade, že by sa to malo otvoriť znovu. Je to neskore štádium. Korsia sa e, tri roky intenzívne študovala. Vy ste boli na začiatku pri zasadnutí. Podrobná práca sa udiala. Nemyslím si, že potrebujeme na posilnenie viac času. Musíme zabezpečiť, aby to nebolo slabšie. Špecificky tu bola otázka páneho, pána Leného, od kritéria udržateľnosti boli tu viaceré kritéria, ktoré sa z návrhu balíčku odstránili medzi zasadnutím riadiacej skupiny v septembri a novembrovou radou, ktorá rozhodla o verzii, ktorá sa pošle na konzultáciu členským krajinám. Medzičasom tu bol z tých kritérií udržateľnosti a tá výzva, ktorá ostáva Zabezpečili sme tie tri, čo zostávajú, spojené s uhlíkom. A zabezpečili sme, aby sa pokračovalo s ďalšími kritériami, aby KAP na nich pracoval. A tak sa tak bude diať. A zabezpečili sme v rozhodnutí rady, že tieto ďalšie kritéria sa znova integrujú na záver tej fázy ktorá beží až do 2023. <clears throat> V prechodnom období malé množstva biopalív sa používajú v leteckom priemysle. <clears throat> Ten neúspech sa nám nepáčil z novembra. Avšak zachovali sme proces, ktorý rieši otázky udržateľnosti Zabezpečili sme zahrnutie dvoch, troch veľmi dôležitých, tie, ktoré sa týkajú úspory zelen, e, skleníkových plynov. A my sme tiež nastolili dátum, kde sme dúfali viac kritérií udržateľnosti. Nebolo to ľahké a, a jeden z veľmi e, relevantných bodov, povedal to pán e, Gebrandy, prečo Rusko a Brazília sú také hlasné, keď nie sú vlastne v, e, v korzi, Budú členmi od roku 27, keď je to povinné, ale pravidlá IKO. sú také. Sú členmi rady IKAO, a bohužiaľ to hlasovanie je nejako predpokladom, že by ste mali byť od začiatku v korzi. Takže majú hlas. A sú to e, krajiny, ktoré rokujú s partnermi, krajiny BRICS. Mrzí nás, že nie sú dobrovoľníkmi, ale my ich nemôžeme prinútiť. Strat- z toho strategického pohľadu rokujeme, ale Európania sú polovicou tých dobrovoľníkov, ktorí povedali, že od začiatku budú aplikovať korsiu a my tým argumentujeme. Mali by sme byť e, dostatočne e, počúvaní a tak sa aj deje. Pokiaľ ide pán, e, otázku pána Demesmákera, pokiaľ ide o neplnenie, ak sa rozhodnete, že nebudete aplikovať sa ďalšie krajiny môžu voči vám prijať opatrenia. Je to tak trochu riziko, ak sa neaplikujete. To sú právne nástroje, ktoré máme. Ak chcete, aby IKEA niečo urobilo, takto sa to urobí. Neurobi sa to iným formátom. Nebude tu nejaký dohovor k téme skorsie. Máme množstvo existujúcich environmentálnych subs pokiaľ ide o hluk, štandardy CO2, dusíkaté e, oxidy. Nie sú to maličkosti. Bezpečnosť je pre každého veľmi dôležitá a to je maximálne silné, ale dopady nepoužívania sa e, je, že krajiny môžu podniknúť kroky. Dokonca e, z, vám obmedziť lietanie do tejto, v z krajiny. Ak ste sa nepoužili, tak vám to umožnia. Na záver poviem len toľko, že EÚ, európske krajiny a IKAK pracujú veľmi tvrdo, aby silne argumentovali za zachovanie environmentálnej integrity. Otázky e, ktoré som tu nenačetol, ako to budeme implementovať. Budeme implementovať kursiv, rokujeme o tom. Každý bude sledovať EÚ, aby videli, že to implementujeme, ak by sme tak nečinili. Bol by to menej, menej, menej nátlak na ostatných, aby tak činili. Ak môžem pokomentovať niektoro, niekoľko bodov. Pokiaľ ide o lesnícke e, povolenky, a ako bude vyzerať ten postup, je to otázka, kde máme dobré, e, dobrú pozíciu. Máme v súčasnosti návrhu balíčka v IKAO nie v SAB, ale v implementujúcich elementoch. Veľmi generické kritéria o um, ehm, opodstatnenosti jednotiek. Tieto kritéria budú rozhodnutím Rady IKAO. Nie je to také jasné. Spôsob, akým sa to bude interpretovať, To nie je celkom jasné. Je jasné, že množstvo partnerov tlačí na povolenie týchto lesnických povoleniek. Či už to budú povinné alebo dobrovoľné programy, katalóg vlastne tých offsetov, Lesnícká oblasť je tu, aby zostala v týchto diskusiách. To je určite niečo, čo treba mať na pamäti. Hovorila som aj o tom postupe, kto prijíma rozhodnutia a tak ďalej. V tomto prípade to bude rada IKAO. A je to odzrkadlané e, v uznesení, to je dvojité započítavanie. To je v tých implementujúcich elementoch, ale nerieši sa to. z klimatického pohľadu všetci vieme, aké je to dôležité.